parlamentu. Právny výbor 6. maja 2015 preskúmal mandát pána Hanu Takula a navrhol, aby tento mandát bol vyhlásený za platný